Uh, good afternoon, colleagues. We uh, begin... Dobrý deň, kolegyne, kolegové. Začneme prijatím programu. No, navrhujem tieto zmeny. Bod číslo 18, hlasovanie návrhu, eh, ktorý tvára eh, kódex o vízach. To bude odsunuté, pretože Korepe zatiaľ výsledok neprijal. Ak nie sú žiadne námietky, námietky tak toto je takto pozmenený pozmenený program, máme všetky jazyky okrem chorvátskeho, dánskeho a jenského. 14. februára sme dostali, dostali eh, delegované eh, nariadenie slušné, eh, Libia Icon majú v tomto spoločnú kompetenciu. A ak niekto by chcel zniesť návetku, námietku, tak to môžete urobiť do 21. februára 17.00 18. decembra parlament dostal dva delegované akty, jeden o <clears throat> pre vnútornú bezpečnosť a jeden o onde pre zile migrácie 29. januára koordinátori rozhodli uh, pre akceptovať uh, námietku na základe dvoch návrhov SAD a pani Sipelie je spravodajkyňou pre návrhy uznesenia na no potretie. tretie Eh, to je v angličtine, takže to na prekladanie pozmeňujúcich návrhov 21. januára 14.00, eh, februára 14.00. Marcel bude hlasovať. No a mm, čaká nás elektronické hlasovanie zajtra o 11.15. Mm, prechádzame k bodu 3. To je možnosť eh, vypočuť si prezentácie tak komisie, ako aj ESVČ o spoločnom oznámení z júna 2018 o nelegálnych zbraniach, strelných zbraniach, a ľahkých zbraniach, ako aj o príslušnej stratégii k tomuto bodu. Bolo to prijaté radou v novembri 2018. Niektorí kolegovia možno vedia, spoločné oznámenie bolo vstúpené Libe, tak je to zaujímavé aj pre AFTV e a INTA, preto vyzývame kolegov z týchto výborov, aby sa nás zúčastnili v úvodnej rozpravy a vítame eh, tých eh, kolegov, ktorí mohli prísť. Takže toto bude poprvýkrát, keď parlament môže a prediskutovať o tomto dokumente. Dostali sme tak Libe ostatné relevantné e, výbory. Dostali sme e, túto tému civilnom vojenskom vojenských zbraniach. Nerovnako sa budeme zaoberať tým, že nedávno vo svojom uznesení z 12. decembra 2018 na základe e, správy osobitného výboru pre terorizmus e, parlament vyjadril pozitívny názor na e, revíziu stratégie AVL. No, parlament podporuje revíziu stratégie EÚ na boj proti nelegálnom zhromažďovaniu a obchodovaniu s malými a ľahkými strelnými zbraniami s ohľadom na nové bezpečnostné politické kontexty a zmeny v tejto oblasti, hlavne dizajn a technológie, ktoré vplyvajú na kapacitu tejto hrozby. No a v nejakom uznesení parlament poukázal na obmedzenia príslušného nariadenia o exporte, importe a hroze civilných zbraní a do spoločnú pozíciu. No a toto je stanovisko, ktoré naši kolegovia, alebo ktorým sa naši kolegovia z výboru AFET detálne venovali. No a, a vyzývam zástupkyniu komisie pani Florina Sipola, ktorá je riaditeľka z DJ Home. A, hlavného poradcu a vyslanca pre nešírenie a odzbrojenie v rámci SVČ, aby nám predstavili spoločné oznámenie, predstavili svoje pozície k stratégii. Takže najskôr by som dal slovo. pán, nech sa páči, máte slovo. Obidvoch vás vítam, ďakujem pekne predseda, ďakujem pekne za to, že ste pozvali komisiu spoločne s ESVČ na dnešné oznámenie, na to, aby sme predstavili tú stratégiu, ktorá kombinuje, minimálne to bol zámer a dúfam, že sa nám to úspešne podarilo, čo kombinuje prístup vnútornej bezpečnosti s otázkami, ktoré súvisia s externou stránkou z BZP. No a, a túto stratégiu sme vytvorili a vypracovali tak, aby sme eh, dobre zohľadnili nexus medzi nelegálnym obchodom eh, s strelnými zbraniami a závažnými eh, zločinmi vrátane terorizmu. Nuže my sme presvedčení o tom, že nelegálne obchodovanie so zbraniami je hrozbou pre bezpečnosť EÚ a pre všetkých ľudí, ktorí žijú v Európe je to obžíva organizovaného zločinu a terorizmu a môže to viesť k ďalším formám nelegálneho obchodovania ako s ľudskými bytostiami alebo terorizmu. No a samozrejme nebudem e, vymenovať ten dlhý zoznam e, miest, regiónov v Európe a na celom svete, ktoré e, zažili teroristické útoky a ktoré ktorých občania prišli životy kvôli takýmto zbraniam. No ja by som v mojej krátkej prezentácii chcela zdôrazniť, že stratégia má tri hlavné bloky. Poprvé posilne normatívny rámec na európskej úrovni a na medzinárodnej úrovni. Druhé zlepšiť operatívnu spoluprácu a tretím blokom je ochota e, podporovať lepšiu medzinárodnú spoluprácu. E, ten právny rámec, e, najskôr by som chcela zdôrazniť dôležité snahy spoluzákonodarcov, ktoré revidovali smernicu o strelných zbraniach v 2017 a ja by som chcela poďakovať Európskemu parlamentu a ich snahy pri finalizácii tohto dôležitého, dôležité veci. Komisia po prijatí e, smernice pracovala na implementácii e, vrátanie implementácia a prijatím delegovaných aktov o dôležitých e, ciach o výmene informácií a zamietnutí povolení. Rovnako chceme byť aktívni aj v prípade nariadenia, o ktorom hovoril práve predseda, a je to nariadenie z roku 2012, ktoré sa týka eh, vývozu, dovozu a tranzitu strelných zbraní. Eh, v prípade tohto nariadenia sme už vydali správu, schválili sme niektoré odporúčania na to, aby sme zlepšili implementáciu nariadenia v členských štátoch eh, a teraz vykonávame, realizujeme ďalšiu štúdiu No, ste chápete, že toto všetko na to, aby sme zdôraznili slabé miesta a silné stránky tohto nariadenia na to, aby sme v budúcnosti mohli tomu prispôsobiť prácu. No a rovnako e, sa chceme sústrediť na prácu v rámci OSN. Viete, že jeden z troch protokolov e, konvencii OSN proti cezhraničnej kriminalite e, sa týka aj strelných zbraní a toto je protokol, eh, podpísala a prijala sama EU a my eh, revidujeme proces implementáciu tohto protokolu, ktorý bol dohodnutý vo Viedni eh, v marci, a mal byť dohodnutý v marci tohto roka vo Viedni a chcem sa zostať na revíziu protokolu. To je spôsob, ako medzinárodné spoločenstvo môže monitorovať transpozíciu protokolu a dodržiavanie pravidel na medzinárodnej úrovni teraz by som rada rýchlo prešla k druhému bodu, ktorý sa týka mhm, operačnej spolupráce alebo operatívnej. Vystrelné zbranie sú prioritou na tzv. tzv. viacročnom politickom cykle, ktorý sa venuje organizovanému zločinu. No a to znamená, že v rámci e, posilnenej spolupráce medzi Europolom a členskými štátmi a rovnako tretími krajinami operatívne služby a orgány trestné činom činné trestnom konaní spolupracujú nielen výmenou informácií, ale aj rozhodovaní v spoločných aktivitách na boj proti nelegálnemu obchodovaniu so strelnými zbraniami. No a rovnako by som rada zdôraznila z hľadiska operatívnej práce, že stratégia zdôrazňuje prístup Vyšetrovanie To znamená, že napríklad všetky členské štáty eh, musia vytvoriť eh, príslušné na to, aby dokázali poukázať na tie ťažiskové body v boji proti e, nelegálnemu obchodu e, s dostrelnými zbraniami a vyšetrovať to. No a tretí vec, ktorú by som chcela zdôrazniť, to je medzinárodná spolupráca. Hovoríme o medzinárodnom zločine alebo nadnárodnom zločine, vieme všetci, aké dôležité je, je spolupracovať s tretimi krajinami. Stratégia zdôrazňuje hlavné Eh, eh, regióny záujmu, eh, či je Balkán, východoeurópske krajiny ako Bielorusko, Ukrajina a Moldavsko a tiež krajiny na Blízkom východe a v severe Afriky. Kľúčové veci, ktoré by som tu rada zdôraznila pred záverom, je, že v prípade Západného Balkánu Európska únia má akčný plán o tom, ako spolupracovať medzi EÚ a Západným Balkánom v tejto oblasti. My vykonávame hodnotenie tohto akčného plánu opätovne so zámerom, lebo či nejaká nová stratégia v budúcnosti bude potrebná. No a druhá vec je, že sme veľmi aktívni e, v dialogoch s krajinami, o ktorých som hovorila, vrátane s krajinami mena ako Tunisko, Libanon a Jordánsko, na to, aby sme upozornili našich partnerov na to, aby sme zaistili, že lepšia operatívna spolupráca sa bude realizovať na budovanie spoločných kapacít a spoločného rámca. Na to aby sme boli proti týmto výzvam. Na záver, pán predseda, my sme presvedčení a dúfame, že touto stratégiou sme jasne ukázali, že bojujeme proti nelegálnemu obchodovaniu so zbraniami. Je to priorita, malo by to byť považované za prioritu a budeme pokračovať v práci s týmto parlamentom a s parlamentom v budúcnosti. Ďakujeme pekne. Ďakujem pekne. No a teraz sa dostane pán Belice na to, aby to doplnil túto prezentáciu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení členovia Európskeho parlamentu. Chcem poďakovať výboru LIBE za to, že ste pozvali ESVČ, aby sa vyjadrilo k tejto novej stratégii EÚ proti Eh, nelegálnemu obchodovaniu so strelnými zbraniami, eh, malými zbraniami a ľahkými zbraniami. A takisto chcem poďakovať DG Home za ich eh, spoluprácu, ktorá nám umožnila vyvinúť spoločne túto stratégiu. Tak ako bola táto stratégia prijatá do 19. novembra minulý rok, je to takmer v rovnakom znení ako oznámenie prijala komisia Takže naozaj to hovorí o integrovanom e, prístupe. Členské štáty a komisia e, sa tu jasne zavezujú k vnútorným aj e, k vonkajším spoluprácam a toto je možné iba vďaka výbornej formálnej a neformálnej spolupráci, e, ktorá trvala takmer e, dva roky medzi členskými štátmi, expertami a e, DG Home a SVČ. Ja chcem v tejto súvislosti poďakovať Rade aj rumúnskému predsedníctvu za ich podporu počas vývoja, príjmania a implementácie stratégie. Problémy, ktoré e, spôsobilo nelegálne obchodovanie so strelnými zbraňmi, e, podpísala, e, popísala podrobne pani Sipala. Chcem tiež zdôrazniť, že v našej stratégii nejde o to, aby sme delegitimizovali strelné zbranie, zbranie vo všeobecnosti. Ide o to, aby sme zabránili, aby sa silné zbranie dostali do nesprávnych rúk. Nová stratégia nahrádza európsku stratégiu proti nelegálnemu eh, obchodovaniu s eh, ručnými zbraniami, ktorú prijal, eh, prijala rada v roku 2005. Ide tu o viaceré skupiny faktorov. Poprvé bezpečnostný vývoj. Pripomínam, že útoky v roku 2015 v Paríži boli zrealizované reaktivovanými zbraniami Eh, vojenského typu. Po druhé, dôležitý je tu technologický vývoj, eh, ako napríklad eh, postup v oblasti 3D tlače. Po tretie, právne, právny vývoj, v decembri 2014 vstúpila do platnosti e, zmluva o obchodovaní so zbraniami. Po štvrté, politický vývoj, e, napríklad agenda pre trvalúžateľný rozvoj e, do roku 2030, ktorú sme vyvinuli v septembri 2015. Tam e, sa hovorí o boji proti e, nelegálnemu obchodovaniu s braňmi. Je to významné z dôvodu e, zachovania mieru, otázok spravodlivosti, silných inštitúcií, boja proti chudobe, ekonomickému rastu, zdraviu a podobne. Takisto aj globálna stratégia EÚ z roku 2016 sa zaoberala týmito otázkami a integrovaným prístupom medzi internými a externými eh, politickými dimenziami Eh, úspešný boj v tejto sfére si vyžaduje eh, zainteresovanie viacerých eh, agentúr a nástrojov a ich spoluprácu na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni. Týka sa to polície, prokuratúry, colníkov, pohraničnej stráže, ozbrojených síl, spravodajstva, diplomatov, organizácií pre kontrolu exportov. Navrhované kroky zahrňajú vytváranie noriem, implementáciu Eh, zdvíhanie povedomia, monitorovanie, eh, policajné kroky, kooperácia a takisto podpora eh, pre tretie krajiny. Týka sa všetkých životných cyklov, strelných zbraní, výroby, ich obchodovaniu s nimi, používaniu aj fázy vlastne nakladania so starými zbraniami, aký je rozdiel medzi e, strelnými zbraniami, ručnými zbraniami a ľahkými zbraniami. E, strelné zbranie sa e, používajú v kontexte policajnej a vnútornej bezpečnosti. Napríklad smernica EU o strelných zbraniach sa zaoberá vnútro európskym transferom a vlastnením civilných strelných zbraní a naopak ručné a ľahké zbranie sa e, vzťahujú na e, zbranie e, používané vo vojenskom kontexte. Dôležitý je integrovaný prístup, ktorý je naša stratégia v tejto súvislosti používa. Chcem teraz spomenúť, čo má k dispozícii Európska únia. Na internej úrovni Európska únia koná ako zákonodárca, napríklad pokiaľ ide o štandardy, o deaktivované a konvertované strelné zbranie, ako e, operatívny e, aktér e, v, napríklad v zastúpení Europolu a Frontexu a ich úlohe proti bojovaniu s obchodovaním so zbraniami Takisto tu ide o databázu COAM, v rámci ktorej si členské štáty denodenne e, vymieňajú informácie pertinentné, pokiaľ ide o kontrolu ex- exportov zbraní. Takisto je dôležitá medzinárodná úroveň, poskytuje sa asistencia tretím krajinám e, v oblasti e, označovania zbraní, kontroly exportov, skladňovania Takisto e, sme silným podporovateľom univerzalizmu a implementácie multilaterálnych dohôd, ako napríklad e, zmluva o obchodovaní so zbraniami. Európska únia e, je takisto facilitátorom spoločných pozícií Európskej únie na multilaterálnych fórach vrátanie pozícií, ktoré sú e, predostierané na e, stretnutiach ATT alebo e, vasenárskej úpravy. Takisto je, implementuje sankcie, vrátanie embark na zbranie organizuje takisto vojenské a civilné misie v celom svete Naša stratégia sa, zachova, sa e, zaoberá všetkými týmito e, uvedenými úlohami vo vnútri EÚ aj v zahraničí. E, snaží sa tak zabrániť, aby teroristi, zločinci a iné nepovolené osoby sa nedostali k strelným zbraniam nepovolanie, nelegálne. Našim cieľom je lepšie zabezpečiť zbranie, lepšie chrániť občanov v EÚ aj v zahraničí. Ďakujem vám za pozornosť. Ostávam vám k dispozícii pre e, akékoľvek ďalšie otázky z vašej strany. Ďakujem pekne. Slovo dostanú ďalší kolegovia rovno. No a Birgit Cipel ako prvá Ďakujem pekne, predseda. A ja sa ospravedlňujem, nesledovala som to veľmi detailne. Ja som skrát počula, že dobre mať stratégiu, tiež ja si spomínam na to, že sme že z toho hovorili o mnohých technických detailoch a konštrukcii zbraní. No, myslím, že pán Biliča tiež hovoril o výsledkoch, ktoré máme. Takže ja sa pýtam, keď hovoríme o výsledkoch, myslíte, že výsledok je, že to máme, máme že stratégiu, alebo výsledky znamenajú, že už vidíme nejaké zmeny v teréne, v tom, ako sú tu zbrania, ako sa používajú zbrania napríklad niekde blízko železničných staníc z niektorých z našich hlavných miest. Ďalšia vec tiež hovoríme o budovaní kapacít a budovaní kapacít v tretich krajinách. No dobré, je výsledkom tejto stratégii a zákonov, o ktorých rozhodujeme, aj to, že už teraz vidíme zmeny v budovaní kapacít členských štátov, pretože viac kontroly znamená viac kapacít aj v našich členských štátach, týka sa technického vybavenia, počtu personálu, kvalifikácie, Deje sa už niečo z toho? A tretia vec, e, veľký tlak sa vyvíjal na takéto zákony kvôli terorizmu. Ale všetky tieto debaty tiež zvýšili strach občanov. No a my tiež vidíme, že následkom týchto diskusí je, že počet tých, čo žiadajú o žiadosť o legálnu držbu zbrane, tak tento počet sa zvyšuje a to podľa mňa tiež môže znamenať hrozbu, pretože čoraz viac občanov, mužov a žien majú legálne v držbe zbraň, ale nemajú žiadne školenie v tom, ako ju, a kedy ju používať. Takže máte vedomosti a informácie o týchto otázkach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Birgit. Jaron, nie. Dobre. A ja poviem, že keď sa blíži koniec mandátu, tak eh, veľa poslancov z rôznych dôvodov tu nie je. Ďakujem pekne Birgit za tieto otázky. Ďakujeme poslancom, ktorí tu sú. A Takže toľko k otázkam. Neviem, či chcete zareagovať. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Áno, tak ako som povedal na začiatku, pre nás je to veľmi vítaná príležitosť vystúpiť eh, pred eh, členmi tohto výboru a ostatných výborov a tiež eh, sa veľmi radi zúčastníme ďalších diskusí v budúcnosti alebo aj bilaterálne mimo tejto miestnosti, keďže viete, kto teraz sa, ktoré konkrétne osoby zodpovedajú za to na DG Home a SVČ. Ja poviem na pár vecí, nemôžem tvrdiť, že mám všetky odpovede na otázky, ktoré ste položili. No čo sa týka výsledkov, tak rada by som povedala niečo o operačnom cykle, pretože treba považovať za zaručené, že strelné zbranie budú súčasťou tohto cyklu. My chceme, aby nelegálny obchod so zbraniami strelnými tam bol. Naše opatrenie, ktorý sa snaží spájať agentúry a členské štáty, ale rovnako, a to rovnako opäť krajiny Západného Balkánu. Je mimoriadne užitočné, že spolu pracujú, že identifikujú spoločné priority pre investigatívne aktivity alebo spoločné podujatia a aktivity. Myslím, že to je dobrý rámec aj kvôli tomu, že ponúka príležitosť pre colné orgány, aby spolupracovali. A toto je spôsob, kde spolupráca medzi colnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní musí byť ešte posilnená. na ďalšia vec, členské štáty zraďujú čoraz viac kancelárií, ktoré sa sústredia na strelné zbranie, na boj proti nelegálnemu obchodu. Nemusí to byť úplne samostatná služba, ale funkcia v členských štátoch, ktorá dokáže zareagovať na otázky týkajúce sa strelných zbraní, ktorá dokáže prepojiť um, orgány, ktoré zodpovedajú za tieto, za tento fenomén a ktorá buduje kapacitu. Táto kapacita samozrejme musí byť uh, skombinovaná uh, tiež uh, s podporou, čo sa týka personálneho a finančného vybavenia. No a v tomto ohľade minimálne, čo sa týka Európskej únie, myslím, že môžeme hovoriť o internom fonde pre bezpečnosť a policii a prepojení operačných alebo operatívnych aktivít s podporou členských štátov v minulosti zverejnili a chceme v tom pokračovať, zverejnili výzvy na budovanie kapacít orgánov činných v trestnom konaní v členských štátoch, na boj proti nelegálnemu podávaniu s zbraniami tiež. Čo sa týka strachu občanov, je tu istá tendencia tým, že sa domnievajú, že keď na to budú strelnú zbraň, tak sa budú môcť sami brániť. Myslím, že o tom už sa veľmi dlho no, diskutovalo o tejto veci a o rizikách, ktoré sú s tým spojené. Ja nemám konkrétnu odpoveď, čo sa týka školení, tak to zodpovedajú členské štáty. A v každom prípade ten rámec, ktorý umožňuje štátom na to búrať strelné zbrania a držať ich eh, legálne. Ten rámec, ten stanovuje EU. Dobre, ďakujem pekne. Obom, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Ja by som chcel ešte doplniť niečo k tej externej dimenzii, tomu, čo sa deje mimo EU, s ohľadom na otázku výsledkov, či už boli dosiahnuté, či už stratégia dosiahla nejaké výsledky isté tu istá kontinuita práce s predchádzajúcimi stratégiami. Zaoberali sme sa týmito otázkami už od roku 2006, kedy bola prijatá predchádzajúca stratégia v roku 2005. No a čo sa týka krajín mimo EÚ, rád by som poukázal na štyri konkrétne výsledky. Poprvé je to zničenie bytočných zbraní a munície, ktorú financujeme v krajinách ako napríklad Bielorusko, Gruzínsko, Západný Balkán. Ďalšie zvýšená bezpečnosť a stockpile management program PSSM, a tak napríklad policajné zložky v krajinách na Západnom Balkáne, aby mali správne, boli správne vyškolení, aby ich zbranie boli chránené, mohli byť zneužité. A ďalej vystupovanie zbraní a munície v konfliktných oblastiach. Financujeme program iTrace, ktorý dokumentuje zbranie, ktoré boli zadržané e, od teroristov a snaží sa ich e, vystupovať e, až ku pôvodu a poskytuje tieto informácie členským štátom, tak aby mohli zlepšiť svoje expertné kontroly a mechanizmy. A po štvrté výmena informácií o exporte zbraní. Zrejme stále je to kompetencií členských štátov rozhodnutie vyvážať zbranie, avšak máme spoločnú stratégiu, máme spoločné kritéria a pracujeme na konvergencii politík, tiež na výmene informácií a rovnako zverejňujeme a parlament toto zapojený zverejňujeme informácií o vývoze zbraní z Európskej únie každý rok. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste tu predstavili vašu prácu. Ďakujem za vaše prezentácie. Ešte raz sa ospravedlňujem za to, že tu nebolo viacej poslancov, kolegyne, kolegovia do 15.45 si dáme teraz prestávku na, ďalšiu, na ďalší bod. Okay, colleagues, we can resume our meeting. Um... Dobre, kolegovia, môžeme pokračovať v našom zasadnutí. Ďakujem eh, za to, eh, že teda tu stávate, pokračujeme v práci. Prešli by sme teda k eh, bodu 5 nášho programu. Veľmi dôležitá téma týkajúca sa obchodovania. Ide o E, teda ochranu e, migrujúcich pracovníkov v zraniteľnej pozícii e, neregulárnych migrantov. Niektorí vedia, že v roku 2015 e, e, agentúra e, zaoberajúca sa právami zverejnila štúdiu, ktorá je vyústením dvojročného výskumného projektu v oblasti teda migrujúcich pracovníkov Eh, ktorí eh, sú teda eh, zneužívaní v práci. Teraz sa budeme zaoberať časťou projektu, ktorá zdôrazňuje závažné formy zneužívania v pracovnej oblasti týchto pracovníkov. Chcem sa teraz sústrediť na skúsenosti a pohľady migrujúcich pracovníkov. A chceme sa tiež teraz zabrať eh, dôležitými eh, inovatívnymi eh, postupmi v prípade zamestnancov bez dokumentov z tretich krajín. Slovo chcem teraz odovzdať na 10 minút Federike Banfi, programovej manažérke Eh, agentúry Európskej únie pre základné práva. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení členovia výboru. Som rada, že som dnes medzi vami, aby eh, som sa s vami mohla podeliť o eh, výsledky našej štúdie. Na začiatok by som rada uviedla jeden konkrétny e, príklad jedného z príbehov, ku ktorým sme sa dostali počas našej e, štúdie. Išlo muža z Nepálu, ktorý e, v Portugalsku bol najatý na poľnohospodárskú prácu cez agentúru, ktorá si od neho vypýtala 250 euro, čo je v podstate málo v porovnaní s ostatnými príbehmi. Nerozumel ani slovo zo svojej pracovnej zmluvy, dôveroval však tejto e, firme, ktorá ho najala. Dostával 300 eur mesačne za viac než 200 e, hodín odpracovanej e, práce. Mal iba 15 minút prestávky denne v zmluve sa nejako nespomínalo, že sa mu budú odratávať e, e, peniaze na sociálne zabezpečenie, e, ubytovanie, Eh, extrémne zlé boli podmienky ubytovania, žili v stánoch eh, bez eh, prístupu k elektrine za veľmi vysokých teplôt počas leta. Práca bola veľmi ťažká, ale ostal v tejto situácii, lebo si myslel, že z jeho situácia sa zregularizuje, tak mu to slubovala agentúra, je to totiž možné v Portugalsku. Ehm, bolo tam aj návšteva inšpektorátu práce, ale počas e, tejto návštevy mali zamestnanci klamať o svojich pracovných podmienkach. A potom tam bola druhá kontrola. Vtedy inšpektori požiadali Eh, pracovníkov, aby teda eh, mohli s nimi sa rozprávať eh, sami o samote a práve počas tejto druhej návštevy sa podarilo tomuto pracovníkovi uniknúť z tejto situácie. Toto teda poukazuje na viaceré aspekty, o ktorých by som teraz chcela pohovoriť v mojej prezentácii o čom e, teda hovoríme. Takéto závažné formy pracovného vykorisťovania sa vzťahujú na pracovné podmienky, ktoré e, silne deviujú od štandardných a sú e, vlastne kriminálne. Tu vidíte viacero fóriem vykorisťovania v tejto grafike od najzávažnejších fóriem až po menej závažné. a obzvlášť e, tie e, vlastne prechodné e, formy Nie, sú aj tie, ktoré sa spomínajú v smernici o sankciách pre zamestnávateľov a tam e, vidíme veľmi e, silné e, rozpory napríklad so zamestnávaním pracovníkov, ktorí sú regulérni. Takže je veľmi dôležité naozaj dobre vnímať, aké rozdiely sú tu, aké stupne vykorisťovania. My sme teda zrealizovali našu štúdiu Prvou štúdiou e, sme sa zarobili v roku 2014 a 2015. Tam sme sa zabrali e, právnou situáciou v členských štátoch. Urobili sme 700 e, rozhovorov. V tejto súvislosti zabrali sme sa ekonomickými sektormi, rizikovými sektormi, najlepšími postupmi a hlavnými výsledkami Eh, toho, čo by mohlo zlepšiť situáciu, bolo, že by bolo dobre pom- eh, zlepšiť eh, situáciu ohľadom právneho rámca sankcií v prípade vykorisťovania neumožňuje to napríklad neefektívnu cezhraničnú spoluprácu, zlepšiť inšpekcie v práci monitoring a vytvoriť klímu nulovej tolerancie. Okrem toho teda dať väčšie právomoci obetiam. Eh, potom sme sa zaroberali eh, bližšie obeťami pracovného vykorisťovania. Ehm, vykonali sme intervíja viac než 200 eh, pracovníkov, vrátane tých z EÚ. Približne išlo o jednu tretinu, zvyšok pochádzali z tretich krajín to, čím sme sa zabrali, bolo, ako sa ľudia dostanú do, takýchto, do takéto situácie, stratégie, aby vlastne zotrvali e, v tomto vykoristovaní rizikové faktory, ako sa e, dopracovať e, k náprave. Výskum bol vykonaný v 8 členských štátoch. Tu vidíte graf. Hlavné Eh, ekonomické sektory, kde dochádzalo k pracovnému vykorisťovaniu. Eh, sú tie eh, nasledujúce práca v domácnosti, stavebný sektor, poľnohospodárstvo, ale potom aj ďalšie, ktoré sú menej známe, ako napríklad predaj, malobchodný predaj, kozmetické služby, do tohto spadajú. A medzi obeťami e, boli pracovníci s rôznym postavením, od sezónnych pracovníkov, co vyslaných pracovníkov, žiadateľov o azyl, e, ľudí s medzinárodnou ochranou, ľudia s turistickými vízami, a potom migranti eh, v neregulárnej situácii. Takže bolo to naozaj veľmi, veľmi rozmanité. Výsledky ukazujú, že pokiaľ ide o pracovné životné podmienky, takmer všetci, eh, s ktorými sme diskutovali, mali problémy s príjmom. E, ich príjem bol oveľa nižší než minimálna mzda. Odratávali sa im e, peniaze e, na ubytovanie, stravu, sociálne zabezpečenie. Takmer všetci pracovali na čas, mnohí bez dovoleniek, cez soboty, nedele, bez prestávok, bez Eh, dostatočnej bezpečnosti práce, ktorá by sa zabezpečila na pracovisku pomocou potrebných podmienok. Eh, takmer polovica mala problémy so zmluvami, ktoré neexistovali alebo existovali, ale boli k dispozícii iba eh, v inom jazyku, ne, nemohli tomu rozumieť títo pracovníci a takisto sme E, si všimli problémy s nedostatočnou kvalitou e, napríklad ubytovacích zariadení, takmer polovica e, tu zamestnávali, teda ubytovali zamestnávateľia, v prípade práce v domácnosti u nich doma, alebo teda v, v poľnohospodárstve takom hromadnom ubytovaní, kde teda situácia bola subštandardná. Pokiaľ ide o najímanie, ako dôjde k tomu, že obete sa ocitli eh, v takejto situácii, väčšinou sa tam dostali eh, vlastne na základe toho, že počuli o eh, takejto možnosti počas teraz súkromných sietí, ale takisto aj pomocou agentúr, cez internet, Takže viacero e, elementov e, pracovného vykorisťovania e, a preto je situácia taká diverzifikovaná. Takisto museli platiť agentúram za mm, atraktívnu prácu, ktorá im bola prislúbená, ale nakoniec ju nikdy nedostali. Alebo im slúbili štatút rezidenta, ktorý potom nedostali. Ďalej, tzv. náhrada zmluvy, to je ďalšia prax. Keď sa podpíše napríklad zmluva, predtým, než sa tá osoba presťahuje, tak potom sa dostane do členského štátu EÚ, zmluva mu je nahradená, má horšie pracovné podmienky, nižšiu mzdu a ďalej tam boli rôzne komplikované systémy e, subdodávateľstva a sprostredkovateľov. a potom bolo ťažké v podstate určiť, kto je za čo zodpovedný, čo sa týka pracovných podmienok. Opýtali sme sa pracovníkov, čo, aké boli podľa nich e, najväčšie rizikové faktory, prečo sa dostali do takéto situácie, kedy boli pracovne vykoristovaní. A podľa pracovníkov hlavným dôvodom je zraniteľnosť v súvislosti so štatutom rezidenta. Skutočne toto podľa obetí bol ten najdôležitejší faktor. Buď boli v nejakej regulárnej situácii, alebo mali zmluvu, na ktorú bol v podstate viazaný ich status. Toto v podstate znamenalo, že táto osoba bola, sa bála, že ju niekto nahlási, lebo v tom prípade bola deportovaná, taktiež sa bála, že príde o zamestnanie. No a v podstate status rezidenta bol, alebo súvisel so statusom e, zamestnanca. Ďalej, čo je dôležitejšie, čo je dôležité, ďalší rizikový faktor, vo faktórii. Vrátane toho, že tieto osoby často nehovorili jazykom členského štátu, nebol tam dostatok monitorovania, čo to znamená. Inšpekcie sú kľúčové pre zistenie takéto, takéto pracovného vykoristovania a výsledky nášho výskumu ukazujú, že inšpekcie neboli príliš časté Na tom grafe vidíte inšpekcie podľa hospodárskeho sektoru. Vidíte, že v niektorých sektoroch žiadna inšpekcia nebola. Pýtali sa na to aj pracovníkov, či niekedy boli svetkami. Inšpekcie asi len 50 asi 50 z nich v podstate nikdy nevidelo žiadnu pracovnú kontrolu. A čo sa týka domácej práce, tam to boli len dvaja pracovníci, ktorí niekedy zažili nejakú pracovnú kontrolu. Aké boli teda problémy? Neboli dostatočne časté kontroly, neboli účinné, pretože tam bola jazyková bariéra. A preto tam v podstate musia byť vždy prítomní tlmočníci, ktorí hovoria priamo s pracovníkmi osobne, ich jazykom. Ďalej, o čom ďalej hovorili títo pracovníci spomenuli to, že často boli dotazovaní pred prítomnosťou zamestna- v prítomnosti zamestnávateľa. Takže v podstate mm, sa necítili na to, že by nahlásili, čo sa tam deje. Taktiež zamestnávateľia mali viaceré stratégie na podkopanie účinnosti inšpekcií. Často inšpekcie sú dopredu ohlásené, takže zamestnancov bolo povedané, že sa majú z niekam schovať zamestnávateľ, pokiaľ sa oznámi takáto kontrola, vie, že musí byť na mieste, ale zároveň teda môže neregulárnych zamestnancov poslať niekde sa schovať, alebo môže pripraviť falošné zmluvy, alebo falošný pracovný harmonogram. A taktiež má nejaké falšné dokumenty, ktorými dokazuje, že sa rešpektujú predpisy v oblasti zdravia a bezpečnosti. A môže taktiež pohroziť zamestnancom. My sme sa sústredovali e, v tomto dokumente na inšpekcie. Toto je jedna z kľúčových záležitostí, čo sa týka pracovného vykorisťovania. Čo je taktiež dôležité, pracovníci domácnosti boli predovšetkým ohrození pracovným vykoristovaním, pretože boli vo zvýšenej miere závislí od svojich zamestnávateľov, pretože u nich žili alebo bývali. Často boli závislí na nich kvôli ubytovaniu, potravinám, povoleniu na pobyt. Oni ako kategória sú z historického pohľadu menej chránení než iné typy pracovníkov a v tomto sektore sa absolútne nerobili žiadne pracovné kontroly. Sú zraniteľní, pretože je tam väčšie riziko sociálnej izolácie, nemajú žiadnych spolupracovníkov, sú tam sami. Z veľkej časti sú to ženy a sú tam taktiež špecifický rodovod podmienené rizika, ako napríklad e, e, domáce násilie alebo sexuálne násilie. Takže, ako pokračovať? Lepšie monitorovať náborové agentúry. Musia byť zavedené prísne pravidla na monitorovanie aktivít týchto agentúr. Je treba riadne uplatňovať pracovné právo, tak aby sa e, zlepšili pracovné podmienky pracovníkov. A boli tam teda osoby, ktoré boli veľmi zraniteľné a od nich sa často vyžadovali tie najnebezpečnejšie pracovné úlohy. Je treba zlepšiť systém monitorovania, spolupráce medzi inštitúciami, e, potom systém podpory obetí. Je treba zaviesť viac inšpekcií, ale nie len viac, numericky, ale je treba, aby boli účinnejšie a je treba ich založiť na strategickej analýze rizika podľa toho, ktoré sektory sú významnejšie v tomto zmysle. Taktiež je treba lepšie monitorovať zamestnancov týchto monitorovacích orgánov, aby sa v podstate určilo, čo to vlastne je pracovné vykorisťovanie. Sú tam rôzne orgány, ktoré majú monitorovaciu úlohu aj v oblasti zdravia a bezpečnosti. Je treba sa vyhnúť závislosti na zamestnávateľovi. To znamená, je treba zamedziť vydávaniu povoleniu na pobyt, povolenie na pobyt, ktoré závisia od jedného zamestnávateľa. A taktiež členské štáty musia nájsť spôsob, ako zaručiť, že v situácii, že sa vydá povolenie na pobyt, tak to neznamená automaticky, keď ten človek príde o prácu, že bude ukončené povolenie na pobyt. Taktiež je treba zaručiť možnosť vydať víza v takomto prípade. Je treba podporovať vzájomnú dôveru a bezpečné podávanie správa informácií. tak aby riadenie migrácie nebolo väčšou prioritou než e, riešenie tohto problému pracovného vykoristovania. Ďakujem. Ďakujem, veľmi zaujímavá prezentácia. Sú nejaké otázky? Sorry, just, uh... Prepačte, už som to hovoril. Ja viem, že to hovorím vždy, a potom to niekto zachráni. Jerún, prepačte, ja som nedával pozor, čo si hovorí pán predseda. Ďakujem za tú prezentáciu, je veľmi zaujímavá, ale aj šokujúca. A ja som mal pár krátkých otázok. Jedným z kľúčových bodov bolo, že sa zneužíva neregulárna situácia pracovníkov. Chápem to správne, sú to pracovníci, ktorí sú súčasťou migračných a utečeneckých tokov a potom hľadajú zamestnanie, alebo sú to ľudia, lebo ste hovorili, že im slúbili nejaké zamestnanie, ktoré potom nedostali, alebo sú to ľudia, ktorí sú vedome verbovaní a neregulárne privážaní do Európy. Po druhé, keď hovoríme o úlohe agentúr, tak je to, sú to skôr národné agentúry, ktoré pracujú v národnom kontexte, alebo tam vidíme aj špecifickú agentúru, ktorá možno ponúka takéto služby vo viacerých členských štátoch, možno nejaká agentúra, ktorá má sídlo v jednom členskom štáte, ale poskytuje služby, ponúka služby vo viacerých členských štátoch. No a po tretie, Minulý týždeň sa skončilo rokovanie ohľadom vytvorenia Európskeho pracovného orgánu. Taktiež v rámci jeho mandátu nájdeme otázku pracovného vykoristenia. Vidíte možnosť spolupráce medzi agentúrou FRA a týmto novým orgánom, čo týka inšpekcií v členských štátoch alebo možno posilnenia výskumu v tejto oblasti. Zamysleli ste sa nad tým už aj vy ako agentúra? Ďakujem, Jerún. Ja sa opýtam takú širšie poňatú otázku. Vy ako agentúra pre základné práva, keď hovoríte o legálnej migrácii a o možných opatreniach zo strany EÚ a o politickej situácii, Birgit, viem, že sa chcete niečo opýtať, ale ja sa ešte opýtam predtým, lebo sú tu v podstate dve veci a na to prosím zareagujte. Poprvé, to je niečo, kde sme už máme legislatívu, sezónni pracovníci a príslušná smernica, študenti, výskumní pracovníci a tak ďalej, ale by som bol úprimný, tieto opatrenia sú dobré. Ja ich to nechcem kritizovať. Bola tam aj moja vlastná správa, je to v poriadku, ale boli to skôr také reaktívne opatrenia. Reagovali sme už na konkrétnu situáciu a nie som si istý, ako vyzerá implementácia. Komisia ešte musí preveriť e, situáciu v oblasti legálnej migrácie, urobiť svoj fitness check. Takže v priebehu budúceho mandátu tu bude určite veľké nadšenie pre legálnu migráciu. Členské štáty sa tieto témy boja, rada to blokuje. Modrá karta napríklad, tá je relevantná, ale to len v tom zmysle, že ľudia sa boja migrácie, takže ide sa len zrevidovať opatrenie, ktoré je v rukách členských štátov. Realisticky vidíte nejaké výhody v tom, že by sme tlačili na opatrenia v oblasti legálnej migrácie, alebo legálna migrácia už nebude prioritou, Ja to chápem tak, že potrebujete cezhraničné opatrenia v oblasti legálnej migrácie. Nemôžeme bojovať za legálne cesty do EÚ, pokiaľ nemáme žiadnu agendu v tejto oblasti. Takže pýtam sa, čo sa v tejto oblasti teraz deje. Ja sa nevyjadrujem k nikomu konkrétnemu. Chystá sa téma modrej karty, to už čo skoro. Roberta, hovorím o modrej karte. Áno, vieš, tuto, v tejto miestnosti je obrovská podpora modrej karte, revízii dokumentu o modrej karte. Keďže nikto nechce legálnu migráciu, ja som bol minulý týždeň na Rade pre vnútro a spravodlivosť a keď som o tejto téme hovoril, tak sa mi takmer vysmiali. Ale jediný dôvod je ten, že sa možno niektorí boja, že to nebude úplne v ich rukách. Obvykle to nie je problematické, ale obsahuje to slovo migrácia a blížia sa voľby. V podstate toto je taký prejav, ale môže mať predsa názor, len som chcela využiť túto príležitosť. Nikto iný to tu nepovie a potom žiadna legálna migrácia v budúcich 5 rokoch nebude potom príde komisia svojim fitness checkom a nebude v podstate čo preveriť, pretože nebude mať žiadne opatrenia na európskej úrovni, takže som to chcel spomenúť. Možno by si sa k tomu mohli vyjadriť teraz, Birgit. Ďakujem vám, predseda. Keď hovoríte, že nikto nechce hovoriť o migrácii alebo legálnej migrácii, tak to je možno pravda, ale taktiež je tu veľa dezinformácií a klamstie, ktoré tu kolujú, lebo migrácia, vrátanie pracovnej migrácie už prebieha celé stáročia zo všetkých a do všetkých našich členských štátov. Viem, že sa vám to mnohým nepáči, nechcete to počuť, ale je to pravda, takže prosím, používame fakty v našej diskusii. Ďakujem vám za vašu prezentáciu. A Jerun Lenárs, kolega, práve povedal, že niektoré tie detaily sú šokujúce, ja s ním súhlasím a je dobré, že máme štúdiu, ktorá dúfam vyvolá reakciu verejnosti, ale čo je naozaj šokujúce, je to, že všetko, čo je v tejto správe, vôbec nie je nové. Už to vidíme celé roky, už celé desaťročia máme takúto situáciu a to vo všetkých členských štátoch. Toto je to najšokujúcejšie. A ja sa obávam, že dokonca aj pokiaľ by sme sa dohodli na tzv. modrej karte, a dúfam, že sa aj dohodneme, tak to tento problém vôbec nevyrieši, lebo ten problém je v členských štátoch, ktoré o tom vedia, ale nechcú túto situáciu napraviť, pretože v podstate sú to pracovníci alebo zamestnanci, ktorí z tohto majú prínos, že sú tam ľudia, ktorí nemajú žiadne sociálne poistenie, majú nízku mzdu, zle pracované podmienky, skoro až ako otroci. No a v členských štátoch nie je ochota toto zmeniť. Nechcú brániť obete a pokiaľ sa niekedy vykoná nejaká inšpekcia a zistí sa, že tam ľudia ilegálne alebo neregulárne pracujú, tak to potom vyzerá tak, že títo ľudia, ktorí sú obeťami nutenej práce, môžu byť poslaní naspäť domov. A zamestnávateľ zaplatí veľmi nízku pokutu a na ďalší deň si doveze ďalších ľudí. Takže myslíte si, že táto štúdia možno pomôže zmeniť situáciu v členských štátoch? Áno, samozrejme nezmení, ale je dôležité ju mať. Toto je asi odpoveď. Ešte sa chcem opýtať. Všetko to, čo povedala Birgit, je absolútne pravdivé. Členské štáty s tým nechcú nič robiť. Ale ešte jedna posledná vec. V súvislosti s tým, čo povedala Birgit, keď ste vypracovali vašu štúdiu, odpor zo strany členských štátov, Birgit hovorila o pár dôvodoch, Ďalší dôvod je tá ilúzia, rozšírená ilúzia, že je tu migrácia spojená s kriminalitou. To je väčšinou pravá retorika, ale neprichádza iba správa, aj v iných častiach politického spektra, to môžete počuť. Takže sú to ľudia, ktorí potom aj znižujú platy celkovo. A z tohto dôvodu členské štáty nechcú mať príslušnú legislatívu. Narazili ste na to, lebo skutočne toto je dôležitý faktor, ktorý sa objavuje v retorike mnohých členských štátov, zapláva lacné, lacnou pracovnou silou, kombinácia regulácie práce a dovážania pracovníkov, ale nie je to len imigrácia, ktorá znižuje týmto spôsobom platy. Ako Birgitta hovorila, e, sú tu problémy, ktoré bránia členským štátom prijatia ochranu pre zraniteľných, e, zraniteľných zamestnancov. No dobre. No dobre, poprvé preskákajú sú tí regulárni eh, zamestnanci, alebo neregulárni. Patrí sem viacero situácií. Sú tu ľudia, ktorí prišli v rámci eh, žiadateľov o azyl a bolo zamietnutá ich eh, žiadosť o azyl. Mnohí z nich vstúpili legálne a zmenili sa neregulárnych z viacerých dôvodov vrátane prísľubov zamestnávateľov, že obnovia ich povolenie na pobyt alebo zregularizujú ich situáciu. To znamená, že zamestnávateľia sa držali tej, alebo zamestnanci sa držali tej práce a to je tiež stratégia zamestnávateľov, aby zamestnancov v podstate len viac zneužívali, ako preukázal na výskum. No a pravdepodobne, to, čo sa deje teraz, o pár rokov za pár rokov tej azylovej krízy v úvodzovkách a počet zamietnutých žiadostí o azyl stúpa, takže čoraz viac sa ocitajú v tejto situácii a je tu menšia ochrana pre nich. No a čo sa týka náborových agentúr, ja mm, konkrétny výskum o tom, či väčšina z nich skončila v tretich krajinách, ale v podstate majú úlohu, väčšinou majú nejakého sprostredkovateľa v inom členskom štáte, ktorý pomáha pri nábore. V menšine bolo tu pár prípadov, prípadov na úrovni dôležité preto je, aby monitoring nebol len v členských štátoch, ale aj v rámci agentúr v tretich krajinách, ale agentúry EÚ cez agentúry, ktoré tam pracujú, takže akákoľvek legislatíva a registračný mechanizmus eh, alebo monitoring berá oboma stranami. Eh, sme radi, že sa teda hovorí o zneužívaní zamestnancov a pracovnej sily. Sme radi, že spoločné inšpekcie by mohli, alebo teda je to veľmi dôležité, v tej subdodávateľskej subdodávateľskom reťazci sú spoločné inšpekcie dôležité. No a pri zapojení viacerých členských štátov je dôležité, aby sa uskutočňovali spoločné inšpekcie a rovnako regulérni zamestnanci z toho profitujú, migranti. No a FRA by mohla pomôcť, FRA, ja som si istá, ale mohla by pomôcť štúdiami tohto typu, no a práca monitorovacích orgánov čo riadi hodnotením rizík a hodnotenie rizík vychádza viacerých elementov vrátanie stratégií výsledkov z tohto výskumu. Takže ja myslím, že úloha FRA by mohla minimálne byť v tom, že analýzu výskuma ukazuje, že každý členský štát poskytuje dôkazy, by cieľovali problémy s ohľadom na obmedzené zdroje inšpekcií. No a čo sa týka legálnej migrácie, to je jedno z odporúčaní štúdie, existujú systémy alebo systémy legálnej migrácie, musia byť posilnené tak, aby ľudia mali právne cesty, tak aby neohrazovali svoje životy na jednej strane a rovnako aby neboli v neregulárnej situácii a neboli takí závislí a zraniteľní prípade takéhoto extrémneho zneužívania. K tomu nemôžem už dodať eh, veľmi veľa. Myslím, že by bolo pre nás zaujímavé robiť nejaký follow-up a pokračovanie tejto štúdie o systémoch legálnej migrácie, ktoré sa realizujú na úrovni členských štátov. Takže pár ich existuje. Ďalší dôležitý aspekt je systémy regularizácie, ktoré niektoré členské štáty majú. To je ešte čas, väčší problém o nich hovoriť, ako napríklad v Španielsku. A to by zlepšilo situáciu zamestnancov v členských štátoch, ktorí to pracujú už dlhé roky. Takže dúfam, že táto štúdia áno, niečo zmení, ale nie je to nový výskum. Vážne nové v tejto druhej fáze je, je počuť si názory obeti, pretože v správe skytujú viaceré porúčania, čo by zlepšilo situáciu, alebo ako by mohli postupovať podporné služby, pomocné služby, alebo ako vnímajú policiu, ako zlepšiť dôveru a tak ďalej. Takže myslím, že je dôležité počúvať aj hlasy obeti. No a na záver pri výskume my sme hovorili hlavne s expertami, ľuďmi z praxe, takže takéto politické elementy sa neobjavili v našej práci. Ďakujeme veľmi pekne. To sú skutočne dôležité veci, naozaj mimoriadne dôležité. Myslím, že jo, vysvetlili veci, takto tu my s tým bojujeme. Dobre, ďakujeme veľmi za prácu agentúry FRA v tejto oblasti a ste to bude pokračovať o ďalšom mandáte. Ďakujeme veľmi pekne. Žiadam, želám vám všetkým veľa šťastia. Ďakujeme pekne. Kolegyne, kolegovia, môžeme prejsť bodu 6. Beata Komandér, riaditeľka pre migráciu. Chcel by som ho požiadať, aby si prišla sednutná za predsednícky stôl. So, colleagues, um... Kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že môžeme e, privítať Beatek Mender, riaditeľku pre migráciu a e, súčasnosť na DG Home. Ale by som rád pripomenul, že DJ Home zodpovedá za nasledujúce fondy AMF, fond e, policajná spolupráca, vnútorná bezpečnosť, riadenie hraníc AMF a ASF a program Periklese. Má tu byť aj zastupcovia často, ale nie sú tak, že BAT ste tu len vy. Správa o pokroku od vás. No a len aktuálne informácie, kde sa nachádzame. Tento bod je veľmi dôležitý pre nás. Vyberali by v kontexte príprav ďalšieho VFR Eh, sú kompetencie Liberia, ich komisia, tak eh, priamo nepriamo vzdelanom manažmente. No a niekedy je ťažké pre parlament eh, ako súčasť rozpočtového orgánu sledovať presne finančné toky a prostriedky. Takže dnešná prezentácia má dva ciele. Poprvé informovať výbor, náš výbor, o implementácii finančných prostriedkov v roku 2018 a ďalej predstaviť pracovný program na rok 2019. Takže v tomto kontexte nás zaujíma, zaujímajú aktivity EÚ, špecifické aktivity v spolupráci s tretimi krajinami aj núdzová pomoc a rovnako ako aj členské štáty implementujú no, doteraz prostriedky. Takže teraz by som rád dal slovo Beate aby nás informovala o týchto otázkach a potom dostanú slovo eh, kolegyňa a kolegovia na otázky. Hlavne tí, ktorí sa zaoberajú týmito vecami. No a eh, tiež každý, kto požiadal slovo, takže Bata, nech sa páči, máte slovo. ďakujem veľmi pekne za toto privítanie a ďakujem za príležitosť aj sa tu vystúpiť. Rada by som využila tých prvých 10-15 minút na to, aby som dala prehľad o tom, kde sa nachádzame pri implementácii prostriedkov. Ja som priniesla PowerPointovej prezentácie, ale nepôjdem do detaile. detailov budete to mať k dispozícii neskôr v prípade otázok. Takže Klod to už povedal. Toto je hľad. Máme časť zdieľaného riadenia národné programy. Ja som práve štáty dos- dali uh, šťavníctvo uh, rok 2018 a v piatok pôjde máme poslať výročné štovníctvo, to znamená každý rok nám členské štáty posielajú účet členské štáty zhromažďujú zoznam všetkých platieb a požiadajú o to, aby boli auditované, preverené a, keď je spokojné a zaručená čiastku aj naloženú, tak nám dajú to na clearing no a schválenie. No a tým sa budeme v nadchádzajúcich mesiacoch zaoberať, ako členské štáty to implementovali, ako auditovali svoje programy, aké záruky nám môže dať na úrovni EÚ o tom, že peniaze sa nakladajú správnym spôsobom. No, rozpočet EÚ vždy preto trpí takým časovým posunom, pretože to začína po prijatí. A tento ročne VFR to bol neskôr, takže sme začali v roku 2015, no a teraz v roku 2018 programy a už e, nabrali prvnú rýchlosť ich implementácia a ukončené budú oficiálne budúci rok a členské štáty ešte budúci rok môžu programovať aktivity, ktoré trvať do konca roku 2020 2022 a úplný záver bude roku 2023. Ja to hovorím pre že uvidíte ten, a, ten modrý stĺpec je to, čo sme alokovali členským štátom pre tri fondy. Hlavý je a, migrácia a azyl, ďalej vnútorná bezpečnosť pre hranice a to je v strede a napravo je najmenší fond a to je fond pre vnútornú bezpečnosť odpovedná za politickú policajnú spoluprácu je to príliš malé, aby ste to všetci videli, ale to modré znamená to, čo bolo alokované na členský štát a celkovo toho oranžové, čo členské štáty eh, zaviazali na národnej úrovni v súčasnom programovacom a toto sú čísla z roku 2017, pretože členské štáty musia oslať žiadosti o platby. Teraz sa eh, tak implementačné eh, správy a správy a záväzko musia poslať do konca marca. Takže je to také dvojité meškanie a preto je náročné e, porovnať všetky čísla, ale my sa maximálne snažíme a dúfame, že pochopíte naše vysvetlenie. Takže to žlté je kumulatívne výdavky deklarované, ešte do konca roku 2017, no a zelený slupec je, e, sú kumulatívne výdavky deklarované do minúceho piatku, to znamená za rok 2018 vrátania, ako vidíte, pre všetky tri fondy to stúpa, takže to prvé je celkovo, druhé, čo je zaviazané, a tretie to bolo vyplatené do roku 2017 a to zelené, a čo bolo mm, požiadané o platby, pretože zatiaľ sme o tom nerozhodli, či to bude vyplatené do konca roku 2018. Takže vo všeobecnosti sme spokojní, že miera čerpania členských štátov stúpa a tu vidíte situáciu na fond na členských štát potom dostanete to k dispozícii, takže budete to vidieť. Mm, aj detaľne na členské štáty ukazuje to, že miera implementácie e, je modrý stĺpec a červený stĺpec miera čerpania členských štátov. Ako vidíte, väčšinou tá miera implementácie je vyššia ako miera čerpania. A v niektorých prípadoch kvôli rozdielu medzi rokmi 2017 a 2018 miera čerpania je vyššia a to a pretože zatiaľ sme nedostali štatistiky 2018 miere implementácie, tak ako bolo vysvetlené. To dostaneme až koncom marca. Podobný trend a podobný obrázok je na pohraničný fond. Vidíte tu, no a podobné veľmi platí aj pre policajný fond, opätovne sa ospravedlňujem. Je to všetko také malé, ale e, to k dispozícii budete to môcť vyhodnotiť a, a a položiť špecifické otázky, ako vás to bude zaujímať ďalej. Čo na európsky rozpočet, čo dosiahli fondy, má pravidelné správy, teda nie úplne také pravidelné. A raz ročne nám štáty podávajú správu. Môžem povedať, že doteraz 2195 projektov v rámci azylu, migrácie, integrácie v rámci tohto fonda viac ako 1,2 miliardy príspevok, európsky príspevok v tejto oblasti, priemerný projekt trvá 20 mesiacov a priemerné náklady sú približne 550 tisíc. Takže takýto je príspevok EÚ. Máme mieru spolufinancovania medzi 75 až 90 percent, takže v závislosti od toho tie projekty sú možno trochu drahšie, ako je príspevok EÚ a uvedie len príklad, napríklad tu e, v rámci integrácie, čo je e, že tý graf e, pomohli sme viac ako 3,3 miliónom ľuďom cez fondy na integračné opatrenia. A rovnako sme poskytli 160 tisícom ľuďom, ktorí boli zraniteľní alebo o no, lety bez prievodov, poskytli sme im pomocou tohto fondu osobitnú špecifickú pomoc. Takže to sú naše fakty, nazývam ich aj tiež fun facts, pretože je to zábava zaoberať sa týmito vecami. Dobre, keď sa pozriete na ďalšiu e, stranu, časť a mi je venovaná tiež opatrenia na určený na návrat, napríklad fond prispel 777 mým tisícom dobrovoľných návratov a prispelo to tiež k tomu, že 24 tisíc ľudí bolo e, presídlených a to je polovica z tých prísľubov, ktoré sme dostali. Fond prispel tiež a to je teraz na pravej strane e, žlté, žltom poli. Sú to tiež na lokovanie a tiež e, legálne z Turecka. Toto nebolo úplne vyčerpané a preto minulý rok ste odsúhlasili legislatívnu zmenu MFU, čo nám umožňuje teraz preprogramovať to, čo zostalo a dať to na iné potreby v členských štátoch. A táto revízia o tom, že kam to bude presmerované, to teraz prebieha. No a na ďalšej strane vidíte niektoré akty ISF víza, hranice sú tam, ochranné opatrenia pre víza, hranice, financovali sme 473 projektov, tisíc, no a 1,3 milióna je priemerný príspevok EU, takže napríklad e, my sme aktualizovali a zmodernizovali 360 konzulátov, 364, alebo sme vyškolili takmer 9 tisíc príslušníkov personálu mm, v oblasti riadenia hraníc. SF polis a podporili sme stovky projektov a prispeli sme 180 miliónmi Vydali sme publikáciu, nazýva sa Snapshot, toto je len jedna strana, momentálne to aktualizujeme. Máme tam aj obrázky z projektov a tu vidíme napríklad vo Vilniuse komunitné centrum pre integráciu, kde príslušníci z tretich krajín sa oboznajú s hostiteľskou krajinou, ktorá im tiež pomáha naučiť sa politovsky. Keď mám prísť nášmu pracovnému eh, programu na rok 2018, ešte stále sa navyšujú eh, národné programy, vyplýva to z právneho základu, napríklad pre ISF eh, a Border and Visa, rozpočtová ako rozpočtová inštitúcia ste nám poskytli dodatočné financie, aby sme um, sa mohli cieľene venovať eh, medzerám, ktoré uh, boli identifikované v eh, hodnotení Schengenu alebo hodnotení zraniteľnosti EBCGA. Takisto sme dostali dodatočné financie pre systém vstupov a výstupov a špecifické kroky pre spoločné operácie v oblasti EBCGA. A takisto pokiaľ ide o pohraničný e, fond, e, takisto e, sa zaoberáme aj mnohými požiadavkami, ktoré k nám prichádzajú veľmi neskoro. Takéto príspevky krajín asociovaných do Schengenu sme napríklad aj teraz rozdelili medzi jednotlivých členov, ako náhle k nám dorazili. Eh, chcem ešte jedným ponaučením skončiť našu, eh, teda moju prezentáciu. Nie, vždy máme k dispozícii prostriedky v krajine, kde by mali byť, eh, takže Jedna z kontinuálnych víziev je, že musíme zabezpečiť, aby tie najdôležitejšie potreby boli odfinancované akými tedakoľvek e, zdrojmi. Dôležité je e, zabezpečiť hlavne e, členské štáty, ktoré sú na hranice. Dôležité je sa zaoberať aj nejakým meškaním v rokovaniach týkajúcich sa Dublinu. Treba zabezpečiť hladkú implementáciu Implementačné obdobie oficiálne končí e, budúci rok a momentálne sa teraz diskutuje o novom viazočnom finančnom rámci, takže zaoberáme sa novými návrhmi. Dúfame, že opäť tu nebudeme mať e, situáciu o neskorenej implementácii na začiatku programov, ale samozrejme toto nie je v našich rukách, ale niekoho úplne iného. Pár faktov týkajúcich sa priamého riadenia, tzv. Union Actions. Tu vidíte rozpočet, ktorý bol poskytnutý týmto priamým aktivitám riadenia. To znamená, že my ako komisia organizujeme tendre a sme teda priamo zodpovední za implementáciu týchto aktivít pomocou tzv. unijných krokov, unijných akcií, takže tie e, sa nevzťahujú výlučne na e, jednotlivé členské štáty, ale ide o projekty, e, ktoré realizujú konzorcia cezhranične a teda prínosom sú pre celú EÚ. Vidíme, že najvyšší rozpočet bol v roku 2017 a teraz sa to opäť redukuje smerom k roku 2019, ale ešte stále je to na pomerne vysokej úrovni. Mám ešte eh, niekoľko príkladov, ktoré by som chcela stručne eh, popísať, eh, ktoré tu vidíte pre AMIF. Máme 145 projektov, ktoré práve prebiehajú. Ide o podporu integrácie, informačné kampane, podporujeme viaceré siete, napríklad dobrovoľ, pre dobrovoľné návraty a reintegráciu to podporujú viaceré členské štáty. Ide tu aj o výmenu najlepších postupov, ako zabezpečiť harmonizovaný prístup v oblasti dobrovoľných návratov, regionálne, rozvojové a ochranné programy v Severnej Afrike, v Africkom rohu, ktoré pomáhajú migrantom Eh, aby sa zaregistrovali, aby sa im dostalo pomoci po vylodení a takisto ide o budovanie kapacít týchto krajín tak, aby tam existoval funkčný azylový systém a takisto aj eh, prispievame k trastovému eh, fondu. Máme najvyšší počet projektov v vnútorno-bezpečnostnom fonde Polícia. Je ich tam 151, sú v súlade s cieľmi, e, takže podporujeme siete policajnej kooperácie a pre boj proti organizovanému zločinu. Máme projekty pre boj proti kybernetickému zločinu, organizovanému zločinu e, zdôrazňujeme e, tender týkajúci, ktorý sa nazýva Protect. Tam ide o podporu eh, bezpečnosti miest. Napríklad eh, tam sa aj spoločnými myšlienkami, ako zabezpečiť, aby sa tieto stali eh, vlastne terčami útokov, tzv. soft útokov, a, ako ochraňovať verejné priestranstva. Takisto tu máme viacero sietí medzi členskými štátmi, ktoré spolupracujú. Najväčšou je sieť e, pre zvyšovanie povedomia o radikalizácii. Takisto máme e, sieť, ktorá spolupracuje s občianskou spoločnosťou v oblasti boja proti radikalizácii pomocou alternatívnych metód. Sústredí sa na prevenciu radikalizácií hlavne mladých ľudí. E, takisto tu máme program pre občanskú spoločnosť, aby táto e, prebrala zodpovednosť, e, bojovala proti e, turistickej propagande. Pokiaľ ide v hranice, tam máme najmenší počet projektov, ale to je najmenšia súčasť tejto činnosti. Tu sa sústredíme hlavne na spoluprácu Eurosur medzi členskými štátmi Máme tu spoluprácu napríklad medzi Gréckom a Cyprusom. Financujeme takisto projekt v Baltickom mori, kde ide o výmenu informácií a spoluprácu a takisto ešte je momentálne otvorený teda 20 miliónov a takisto sa zabereme aj e, šengenským e, e, systémom a podpora v naliehavých situáciách Eh, tu sa to rozdeluje na tri eh, fondy. Viete, že celkovo 1,5 eh, miliardy bola prefinancovaná v rámci AMIFu a 390 išlo do teda fondu pre hranice a policiu. A tu treba povedať, že tá e, časť nálevo, to je e, najväčšia časť, e, tá ide do Grécka, pokiaľ ide teda o túto pomoc v naliehavých situáciách. Tam pomáhame Grécku zvládať utečeneckú krízu. V v eh, iných zložkách ISF, eh, napríklad polícia a hranice, tam vidíme, že už to eh, je trošku vyváženejšie. Najväčšie časti sa tam delia Taliansko, Bulharsko a Grécko. Najviac sa to financuje v Grécku. Napríklad podporujeme budovanie ubytovacích kapacít E, zabezpečujeme tlmočenie. Pokiaľ ide o Taliansku, tam sme podporovali e, dobrovoľné návraty. V Španielsku takisto integračné e, projekty projekty pre tých, ktorí prichádzajú po prvýkrát, ale takisto pomáhame aj e, krajinám, e, ktoré zažívajú núdzovú situáciu či tlak na hraniciach. Nie, teda každá krajina má rovnaké e, potreby. No a k poučeniam z teda tohto financujúceho obdobia až do teraz pridaná hodnota pre Európsku úniu cieľ nie sú dostatočne flexibilné, Nemôžeme prerozdeliť doratočné prostriedky e, tam, kde sú potrebné. Vždy musíme rešpektovať distribučný kľúč, ktorý bol zadaný, vychádzajúc zo štatistík e, e, sformulovaných v roku 2008. Viete si predstaviť, že v roku 2008 svet bol odlišný než v roku 2019 a to je teda niečo, čomu by sme sa určite chceli venovať v budúcom viadočnom finančnom rámci. Máme tu určité e, synergie, ale chceli by sme to e, zlepšiť, zlepšiť synergie s ESF+, s e, vonkajšími nástrojmi. Takisto je tu potreba ďalšieho zjednodušovania a v ďalšom období sa chceme sústrediť aj na DG pre regionálne politiky, spolupracovať s nimi. Pokiaľ ide o hodnotenie, boli by sme radi, keby eh, v teda budúcom období sme nemali také sklzy, ako eh, sme tomu boli svetkom počas tohto obdobia. Navrhovaná flexibilita navrhujeme, aby sa alokovali na začiatku financujúceho obdobia eh, financie iba do úrovne 50 aby tu bola zabezpečená dostatočná flexibilita aby sa teda vychádzalo z potrieb pracovných programov a financovalo sa v členských eh, štátoch na základe potrieb strednodobé eh, alokácie národných programov navrhujeme na úrovni 10 eh, Ďakujem vám pekne za vašu pozornosť. Ja som vám k dispozícii pre vaše otázky. Ďakujem za túto detailnú prezentáciu. Pán López Aguilar sa zatiaľ hlási o slovo. Ak eh, by sa chcel prihlásiť, tak uvedel ďalší. Nech sa páči, teraz je priestor. Um, pani Sipel ma onedlho nahradí v kresle predsedajúceho. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán López Aguilar, za eh, túto prezentáciu eh, podrobných čísel a údajov, ktoré sú pre nás veľmi relevantné. Pokiaľ ide o prvé e, e, e, roky tohto, mesiace tohto, pokiaľ ide teda o minulý rok, to Medzinárodná organizácia pre migráciu a UNHCR povedali, že znamenalo viac návratov, než e, koľko osôb neregulárne prišlo do Európskej únie. To je veľmi dôležité, pretože my sme trvali na kontrakte medzi faktami a domnienkami. Verejná mienka vychádza z e, falošných tvrdení neustále že tu dochádza k migrácie, že e, dochádza k e, invázii, že migrácia nie je pod kontrolou a že teda nefunguje e, politika Európskej únie v tejto oblasti, ale konkrétne čísla nám ukazujú opak. V prvom rade nie je to nie pod kontrolou, nie je tu invázia a nie je to chyba EÚ, ale zlyhávajúcich členských štátov, ktoré nenasledujú e, usmernenia, ani len nedodržiavajú európske právo. Takže ide o to, je to naozaj fakt, že keď celkovo e, spočítame e, návraty, dobrovoľné návraty, návraty aj nútené návraty, že celkový počet týchto ľudí, ktorí boli vrátení, navrátení, je vyšší než počet tí, ktorí neregulárne e, prišli do Európskej únie. Ďakujem pekne, Juan. E, nevidím, že by sa do diskusie hlásil niekto ďalší, ale ja by som rada prispela otázkou do tejto diskusie. Neviem, či budete môcť na ňu vedieť zodpovedať, ale pokiaľ ide o návraty akéhokoľvek typu, máte nejaké informácie o krajinách, do ktorých hlavne e, smerujú tieto osoby, ktoré sú e, navracané. A spomenuli ste príspevky do Afrického trastového fondu. Veľa sa diskutuje o cieľoch tohto fondu. Keď e, prispievate do tohto fondu, um, Máte nejaké vedomosti alebo nejakú kontrolu nad tým, na aké účely v rámci tohto fondu sa tieto prostriedky uplatňujú? E, odpoviem e, najprv na tú prvú otázku, pretože iba tá sa vzťahuje na rozpočtové otázky. Áno, prispievame, ale nesledujeme Eh, na čo presne sa tieto prostriedky vynakladajú, pretože tieto sú eh, združované, ale eh, DG Home je v riadicom výbore Trastového fondu, takže všetky činnosti, ktoré Trastový fond realizuje, sú konzultované s našim generálnym riaditeľstvom. Nefinancovali by sme teda nič, na čom by nedošlo k dohode v rámci riadiaceho výboru. A Ehm, tú vašu ďalšiu otázku, to si musím preveriť, tieto čísla nemám eh, k dispozícii. No a potom, pokiaľ ide o tie Navraty budem musieť eh, konzultovať eh, kolegov, ktorí majú tieto štatistiky. Myslím si, že tieto štatistiky máme k dispozícii, ale nemám ich teraz so sebou, pretože ja som sa sústredila na čísla týkajúce sa fondu, ktoré teda tieto údaje mm, konkrétne neobsahujú. Ospravedlňujem sa za to. To je v poriadku, to je vždy problém pri takýchto komplexných otázkach že e, sa musíte sústrediť na určité aspekty. Ešte by som chcela e, doplniť ďalšiu otázku, ktorá je možno prepojenejšia viac s e, otázkou rozpočtu. Viem, že situácia v krajinách pôvodu je veľmi odlišná ale spomenuli ste tiež podporu dobrovoľných návratov a e, pomáhanie ľuďom nájsť e, si život v ich e, krajinách pôvodu. Sú tu nejaké špecifické projekty, v rámci ktorých sa snažíte ľuďom pomáhať, aby si našli opäť domov vo svojej krajine pôvodu, pomáhate im nájsť si nejaké, e, nejaký domov, e, praco, pracovné miesto, do akých regiónoch teda ľudí posielate naspäť. Celkom konkrétne toto realizujeme v spolupráci e, s IOM, s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu. Ehm, my toto teda financujeme. Takže v prvom rade títo ľudia dostanú k dispozícii určité financie, Um, pre obdobie po ich eh, návrate a potom sa im pomáha dostať, začleniť sa naspäť do spoločnosti, nájsť si pracovné miesto. Neviem, či eh, naozaj sa zabezpečuje, že eh, sa im dostane pracovné miesto, ale myslím, že, teda, že ten balíček je naozaj dosť rozsiahlý. Ďakujem pekne za vaše odpovede. Ja si myslím, že to je všetko zatiaľ. Ďakujem veľmi pekne pretože vždy, e, teda keď e, sa niečo financuje, máme záujem aj si preveriť, e, ako to konkrétne vyzerá s týmito číslami. Ďakujem pekne. Dobre, teraz sa dostávame k poslednému bodu nášho programu. Okay. I'm just checking, but obviously even though we are a little bit... Preverujem si to, ale nielen preto, že uh, uh, sme trošku v predstihu, ale vidím, že je tu pani Sophie Intfeld, ale aj zastupca komisie, takže ak súhlasíte, navrhujem, aby sme, aj keď sme pre stihu začali s ďalším e, bodom na našom programe. Ide o odpoveď na e, písomnú e, otázku pre komisiu zo 6. novembra 2018 z pera Sophie Infeld k projektu e-board. Control. Lehota na zodpovedanie otázky vypršala teda nedošlo k odpovedi, takže autorka otázky navrhla, aby sme otázku zaradili na e, program e, rokovania nášho výboru e, v súlade s pravidlom 130. Medzičasom komisia odpovedala, predsa len autorka žiada, aby sa na zasadnutí tohto výboru táto téma prejednala, aby sme sa zaoberali odpovedou komisie. Takže v prvom rade chcem udeliť slovo Sophie Intfeld. Ďakujem, pani predsednička. Je pravda, že sme obdržali odpoveď Európskej komisie, ale ja mám veľmi veľa skúseností s komisiou a oni majú len dva typy od odpovedí. Po prvé, monitorujeme situáciu a po druhé, e nie, pozreli sme sa na to a nič tam nebolo. Ja som dostala tú druhú odpoveď teraz. A toto je ďalší od, prípad, príklad toho, ako sa zavádzajú kontroverzné návrhy pod rúškom výskumných projektov. Takže obvykle bude to výskum alebo doprava. Sú to v podstate ale bezpečnostné opatrenia, ktoré by mali skončiť aj v našom výbore. A ja sa tu obzerám a asi tu oslavujem nesprávnych ľudí, všetci, čo tu musíte byť, tu ste. Ale skutočne to veľmi alarmujúce. Hovoríme tu o právnom rámci e, pre elektronickú alebo internetovú kontrolu hraníc. Je to v podstate taký systém, ktorému sa bežne hovorí detektor lží, vychádza z umelej inteligencie a v podstate má povedať pohraničníkom, či ste alebo neste vhodným človekom na vstup do Európskej únie. Vyzerá to tak, že komisia dokonca uvažuje ešte ďalej. Hovoria o tom, že by tento systém mohol byť prepojený s inými e, systémami kon- pohraničnej kontroly, interoperabilita, to je môj obľúbený projekt, a taktiež chcú porovnávať údaje z, alebo priraďovať údaje získané z tohoto detektora lží e, k e, údajom o vzorcoch v podstate cestujúcich, takže potom na Copen Air a taktiež chcú tam dávať vziať do úvahy počet úspešných prekročení hranice a bezproblémových pobytov. Takže v podstate, pokiaľ sa budete dobre chovať, tak dostanete pozitívne body, ako deti v škole. Znie to ako nejaký prílový žart, ale je to vážny návrh, Dalo sa na to pol milióna eur a ja si myslím, že jediné opodstatnenie tohto všetkého ako obvykle je to, že to skráti čakaciu dobu a radu na letisku. Tuto ma rozosmialo. Ja už som tu dosť, dosť dlho, ako aj ostatní kolegovia. Keď vidíte, koľko návrhov bolo opodstatnených týmto argumentom, že to skráti rady na letisku, tak si myslím, že LIBE by, mala, by malo zadať štúdiu na tému, či tie rady na letiskách boli za posledných pár rokov skutočne skrátené. Ja si myslím, že nie. Ešte na záver, pani predsednička. Komisia toto testuje v niekoľkých krajinách vrátane Grécka a Maďarska. To nie je až také bezproblémové, by som povedala. USA skúmala, skúmali podobný systém, ale dokonca aj americké úrady dospeli k záveru, že toto zachádza príliš ďaleko. Myslím si, že tu by sme sa mali zháčiť a myslím si, že už som to tu povedala, že potrebujeme systém politickej, etickej, etického politického dohľadu nad takýmito návrhmi, lebo komisia sa tvári, že to sú technické návrhy, ale to neznamená, že nie je potrebné nás informovať o etických aspektoch. Majú panel expertov, áno, ale to, o tomto by nemali rozhodovať úradníci. Toto sú etické, politické rozhodnutia a mal by o tom rozhodovať Európsky parlament. Takže mňa by skutočne zaujímalo, čo tým komisia zamýšľala. Ďakujem, toto je zaujímavá otázka. Na to sa nemôžem opýtať každého na komisii a dokonca, aj keď už tu mám kolegov, ktorí by sa rade vyjadrili, tak ako prvú by sme si mali vypočuť komisiu v súvislosti aj s tým, čo teraz podala Sofi. Prepačte, pani predsedničke, mám podobné otázky a nemám na ne odpovede, takže ja pripojím moje otázky k Sofinim otázkam a potom dostaneme odpovedi obidve. Takže Judith, pani Infeld, sa opýtala otázku 6. novembra a ja som 7. novembra taktiež podala moju otázku, na ktorú ešte nemám odpoveď. Boli to tri krátke otázky. Na akých vedeckých dôkazoch e, zakladá tento protiprojekt komisia? Aké je vyhodnotenie vedeckých dôkazov v súvislosti s viacerými štúdiami, ktoré dokazujú, že detektory nie sú presné? Ďalej, ako sa zaručia základné práva dotazovaných osôb prostredstvom tohto systému a čo sa robí s osobnými údajmi, ako napríklad s odpovediami na otázky. No a tretia otázka, ako vyzerá situácia v súvislosti s jednotlivcami, ktorí sa na hranici chcú uchádzať o azyl a aké práva, aké právne prostriedky majú dispozícii osoby, ktoré sú neprávom zamietnuté na hranici, pretože pohraničníci sa riadia výsledkami e, testu detektorom lží. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem, Judith. Toto sú skutočne dodatočné otázky. Takže uvidíme, ako vyzerá odpoveď komisie. Ďakujem, pani predsednička. Je skutočne pre mňa potešením tu s vami dnes byť, aby som sa mohol vyjadriť k určitým aspektom tohto projektu, ktorý financujeme. Chcel by som zdôrazniť, že tu máme tieto otázky, ktoré sa všetky týkali jedného projektu, napriek tomu, že tie otázky boli teda dve. Pokúsim sa čo najobšírnejšie zareagovať na položené otázky. Takže, východiskový bod je ten, že komisia poskytla pred pár dňami 8. februára vo vzťahu k tej prvej otázke parlamentu odpoveď a mnohé prvky odpovede už sú obsiahnuté v tomto texte. Chcel by som teda povedať, že tu hovoríme o výskume, tak ako bolo povedané. Výskum je jedným z prvkov, ktoré nám umožňujú zlepšiť systém kontroly hraníc, ktorý sme si stanovili ako prioritu. Takže investujeme do výskumu, aby sme videli, ako sa dá zlepšiť celkový proces pohraničných kontrol. Čo tento projekt vlastne robí? Na úvod musím predoslať, že v tom projekte nejde o zavedenie operatívneho systému. Tento postup, tento projekt slúži na to, aby sa zistilo, či určité technológie môžu byť používané v rámci riadenia hraníc. Takže tento projekt na viacero aspektov. Nehovoríme tam len o detektore lží, sú tam ďalšie aspekty ktorými sa tento projekt zaoberá, ako napríklad overovanie dokumentov a ich pravosti, biometrická analýza, identifikácia, rozoznávanie, poznávanie ľudí, ďalej identifikácia ľudí, ktorí sa možno niekde môžu schovávať v kontejneroch, na hraniciach a podobne. Takže ďalej automatizované rozoznávanie potenciálnych klamstie. Toto je jeden z aspektov tohto veľkého projektu. Po druhé, a toto sa vzťahuje na všetky aspekty tohto projektu, my zistujeme, či určitá technológia by sa osvedčila v určitom prostredí. Cieľom tohto projektu je dokončiť ho a zistiť, čo funguje, ako to funguje na základe vedeckých poznatkov, ktoré sme získali v priebehu fungovania projektu. Takže tento projekt ešte nedobehol do konca a preto nie sme schopní povedať, či určité technológie v podstate fungujú alebo nie, ale k tomuto dospejeme v neskoršej fáze celého procesu. Teraz zistujeme, či sa vôbec oplatí z vedeckého pohľadu hovoriť o určitých technológiách v súvislosti s týmito oblastiami, konkrétne hovorím o oblasti riadenia hraníc. Potom ešte na politickej úrovni musíme sa nad tým ďalej zamyslieť, tak aby to viedlo k eventuálnemu rozhodnutiu, tak aby sa implementovala testovaná technológia a potom na základe tohto vyvinieme konkrétne nástroje, ktoré budú mať dispozícii pohraničníci. Toto samozrejme príde až v neskoršej fáze celej iniciatívy. No a keď hovoríme o etických právach, tu by som rád váš výbor ubezpečil, že my ako komisia, tak ako sme už povedali v našej písomnej odpovedi, považujeme za prioritu etické aspekty a rešpektovanie základných práv v akomkoľvek výskume, ktorý financuje EÚ. Vždy musíme rešpektovať stanovené etické princípy a taktiež právo každý projekt, ktorý je financovaný v rámci našich programov, prechádza etickým screeningom, ktorý vykonávajú nezávislí experti, nie úradníci komisie a vždy overujeme, aké etické problémy by mohli nastať v rámci toho ktorého projektu a potom príslušní experti predložia svoje odporúčania komisii. No v tomto prípade odporúčanie pre komisiu bolo také, že by tam mal byť niekto, kto sa bude zaoberať etickými aspektami, taký etický poradca, ktorý by sledoval projekt vo všetkých jeho fázach a poskytoval by odporúčania a upozorňoval by na nejaké potenciálne problémy. Čo sa týka vyhodnotenia návrhu ako takého, tu by som opäť raz zdôraznil, že tento návrh bol predložený na hodnotenie externým expertom, ktorí z vedeckého pohľadu analizujú, či tento návrh sam o sebe obsahuje nejaký potenciálny problém. A toto viedlo k rozhodnutiu komisie financovať takýto návrh, keďže sa nachádzal medzi tými, ktoré boli vyhodnotené ako návrhy, ktoré majú najväčší potenciál, čo sa týka splnenia stanovených cieľov. Teraz, čo týka nejakých špecifických otázok, ktoré tu zazneli. Nehovoríme tu o vytvorení právneho rámca pre tento kontrolný systém iBoarder, Z právneho pohľadu že by sme hneď videli, kto môže vstúpiť, kto nemôže. Hovoríme jednoducho o vývoji technológií a o overení, či určité technológie sa dajú využiť na určité účely. Pokiaľ by sa dali a pokiaľ by prišlo rozhodnutie naďalej prešetrovať možnosť využitia týchto technológií pri, využi- pri vývoji nástrojov, tak potom samozrejme by komisia preverila možnú interoperabilitu s ostatnými nástrojmi komisie. Zavedenie nejakého systému odmien nie je súčasťou rasohu pôsobnosti projektu. Ďalšie aspekty, ktoré chcem zdôrazniť, Už asi žiadne, to je všetko. Ale veľmi rád zareagujem ešte na ďalšie otázky, ktoré by ste mali na túto tému. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Isté budú takéto dodatočné otázky. Ja sama mám dodatočné otázky, ale najprv dostane slovo Sophie. Mňa vždy desí keď ľudia uznávam, že s dobrými úmyslami, ale sú takýto unesení niečím, čo na prvý pohľad je absolútne alarmujúce v demokracii. A pár vecí, ktoré ste povedali, tie absolútne mi nedávajú zmysel. Povedali ste, že Európska komisia sa rozhodla financovať tento projekt, lebo má najvyšší potenciál splniť svoje ciele. No ale tu ide o to, že je tam 76-percentná presnosť. Tomu hovoríte najvyšší potenciál na splnenie cieľov? Tak to ma teraz zaujímali tie ostatné projekty. No a jedna vec, ktorá je skutočne metúca. Prečo ste si zo všetkých členských štátov vybrali práve Maďarsko? Maďarsko? pre Boha. A potom hovoríte, že systém odmien nie je súčasťou projektu. No, možno to hovoríte, ale je to na webovej stránke systému iBorder. A ja si hovorím, keď testujete tento systém, prečo ho neotestujete na pánovi Trumpovi a pokiaľ nedostanete 100% presnosť, tak viete, že e, to nefunguje. Ďakujem. Ďalšie bude hovoriť pani Veržia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som rada poďakovala Sofii za túto otázku. A ja úplne súhlasím s tým, čo tu zaznelo, čo povedali moji, moje dve kolegyne. Ja sa týmito vecami zaoberám pamätám už veľmi dlho, pamätám si na prvé výmeny názorov, keď sa bol škandál NSA. A pamätám si na prácu aj predtým. No a Sophie práve povedala, že že či sa pýta, či to nie je prvý, 1. apríl. Ja sa pýtam, či to nie je americký seriál Light to Me, či doktor Light mal mm, e, či, alebo herec eh, Tim Radkorého zamestnala komisia. No už, čo sa týka mm, expertov eh, inteligencie, eh, nuž, Skype, Bayer, Airbus, Bosch, Orange, medzi inými tej firmy. No a ja sa pýtam teda na nezávislosť a typ, typ expertov v rámci projektov. No a Mm, tie projekty, v ktorých interoperabilita taká zástierka, no a obrovské miliardy, ktoré Európska únia a jej členské štáty investovali do malého múru po pri hraniciach, to je e, zarážajúce. A hranica medzi Bulharskom a Gréckom, videla som tam systém, ktorý funguje a ktorý zaznamenáva za desatinu sekundy prítomnosť kamionov všetkých. No a neviem, či ten detektor, detektor lži niečomu eh, slúžite, mm, niečomu inému ako len tomu, že sa budú obohacovať eh, nadnárodné spoločnosti. Už detektor lži, ešte okrem tých všetkých systémov, ktoré už fungujú. Už robíme si tu srandu. Tých 4,5 eh, milióna nemohli sa použiť na niečo iné. No eh, čo sa to bude transferovať? Ja chápem, čo povedala Sophie. No, čo bolo testované a bolo to otestované že okrem toho v Maďarsku. Že prečo práve v Maďarsku? Je to kvôli pohraničnej stráži alebo kvôli hraniciam. Je to škoda v každom prípade. No a komisia neposkytol nejaké uspokojivé odpovede. Bolo to taká nejaká štandardná, štandardná odpoveď, že sme znepokojení, spoliehame sa na expertov a tak ďalej. Ak eh, chcete byť dôveryhodní, tak mi povedzte, čo povedali tí nezávislí experti presne. To zaručia som minimum kredibility. Ja potrebujem, keď sa pýtame na použitie fondov Európskej komisie. Ešte raz to zopakujem. Úplne sa zosmiešňujeme. Ďakujem. Predtým, než opäť dostane slovo komisia, by sa vyjadrila, by som chcela pridať aj ja iba také jednoduchšie otázky a pripomienky. Hovoríme o tom, že tento projekt musí splniť určité ciele. Aké sú tie ciele? Keď sa pozriem na písomnú odpoveď, tak možno tým cieľom je navýšiť účinnosť, ale účinnosť pre koho? A aký je ten celkový účel? Keď sa pozriem na situáciu na hranici, tak tam sa môže blížiť viacero ľudí, ale pokiaľ niekto žiada o ochranu, tak prečo by mal o tom rozhodovať nejaký prístroj? Prečo by mal prístroj rozhodovať, či táto spa potrebuje ochranu alebo nie? Je úlohou pohraničníka urobiť toto rozhodnutie. Myslím si, že pokiaľ niekto požiada o ochranu, tak je treba informovať ľudí pracujúcich v azylovom systéme. Pokiaľ niekto sa zdá byť nejakým kriminálnikom, tak by to mala preveriť policia. Takže sú tu mnohé otázky a otázka, prečo sme si vybrali, prečo ste si vybrali Maďarsko, možno máte nejakú inú odpoveď, ale možno niektoré členské štáty neboli pripravené pracovať na tomto projekte, lebo mali určité obavy. No a čo sa týka financí, tak je zaujímavé, že čo sa týka technických riešení, tak tam sa vždy nájdú peniaze, ale keď hovoríme o nejakých ďalších fondoch, ktoré by mali podporiť a posilniť skupiny ľudí, tak tam peniaze nie sú. Toto je v podstate taká politická pripomienka, nie je to otázka pre vás. Mám tu ešte dodatočnú otázku od Roberty Mecoli a Judice Argentíny. Ďakujem pekne, predsednička. Ja sa ospravedlňujem za to, že som prišla neskoro. Ja som si počula Sofie, Marie Kristýna a Judith. Vyhľadal som si tento projekt a možno sa pridám k tým otázkam, ktoré tu už zazneli. Delám niektoré ďalšie informácie. Takže ak to chápem, tak toto je projekt, ktorý bude ukončený v auguste tohto roka. Bolo to viacero členských štátov, ktoré sa reagovali na tú ponuku. Je tam Lotyšská, lotyšskí pohraničníci z Polska, Španielský inštitút ďalší, takže mohli by ste mi povedať niečo k tomu, no tiež prečo ste vybrali tú konkrétnu lokalitu no a keď sa zhromažďujú informácie, tak ako ste povedali, plnej ochrane, ale sú to samozrejme otázky, ktoré tam dostávajú pohraničníci. Ja sa pýtam, v akej fáze, ak vôbec, pre analýza o azylovom procese napríklad, alebo niekto požiada o ochranu, bude sa to spracovávať proti, po automatických kontrolách a aký je časový harmonogram, pretože ak hovoríme o efektívnejších e, procesoch na kontrolu hraníc, aké sú tie čísla, o ktorých hovoríme z hľadiska žiadosti, počtu osôb, ktoré dostanú povolenia a ktoré nie. Ďakujem pekne, Roberta, a teraz Judita. Ďakujem pekne. Otázky, ktoré som dodala k tým Sofíným, som na ne som nedostala odpoveď. Čakám na ne. Čakám na ne písomnú odpoveď a ja sa teším už na tie odpovede, no ale krem toho ešte to vidím tak, že keď peniaze na výskum sa investujú, tak rozhodnutie vynaložiť ich sa nerobí na, len na úrovni technických vecí. Musíte sa zamýšľať aj etikou základným právami. Aj keby to bol 100% úspešný systém, či by ste to chceli implementovať v EU. No a táto otázka nebola položená, nebola zodpovedaná. A keď nebola položená, tak myslím, že ste sa tomu nemali venovať, nemali si na toho dávať peniaze a tak nebola zodpovedaná, tak sa chcem spýtať, aký je výsledok. Ďakujem pekne a teraz sa dostane slovo komisia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predsednička. Ja sa budem snažiť zareagovať na všetky otázky, ktorých sa hovorilo. Mnohé sa prekrývajú, sa budem snažiť skombinovať ešte odpovede. Prvá vec, ktorá sa týka dôkazov, ktoré viedli k tomu, že sa hovorilo dostatočných vedeckých dôkazoch vedeli, že to k niečomu bude viesť. Je projekt na konci. Musí poskytnúť dôkazy, ktoré zatiaľ nemáme. Takže ak, o tom, či táto technológia funguje alebo nie, tá báza, ktorá viedla k rozhodnutiu poskytnutia. to znamená, že to vychádza hlavne vedeckých štru, um, štúdií, ktoré boli tvorené v nejakom obmedzenom prostredí, ktoré naznačujú tomu, že nejaká technológia by dávala zmysel v reálnej prevádzke. Netýka sa to len detekcií klasť, ale všetkých eh, technológií v projektu. No a teraz ten projekt má účel v konečnom dôsledku demonstrovať, či to zodpovedá realite. A toto je hlavný účel projektu. Takže len na konci, až na konci budeme vedieť, či existujú dostatočné vedecké dôkazy, potvrdíte, že nejaká technológia sa dá použiť nejakom, aplikácia. To nie je eh, divné, pretože hovoríme o výskume, No a na základe výskumu získame vedomosti o tom, či niečo dáva zmysel alebo nie. No a potom budeme vedieť, či je tu potreba, už to nebude vedecká alebo výskumná otázka, bude to politická otázka, aby sa rozhodlo o tom, či ako a do akého rozsahu využiť tie výskumy, ktoré sme získali v vedeckých projektoch. No a ja som sa pýtal, prečo to rozhodnutie realizovať pilotný projekt v Maďarsku. Komisia ako taká nerozhodla o tom, kde by sa tie pilotné projekty mali alebo nemali realizovať tie návrhy, ktoré že konzorcia, ktoré tvárajú návrhy o tom, ako na tie výskumné aktivity to sa hodnotí a na záver sa príjme rozhodnutie o tom, či sa ten návrh bude akceptovať alebo nie. My ako komisia nemáme nejakú právnu možnosť vstupovať do zloženia konzorcií, mm, vyjadrovať sa k tomu, že tento partner mm, to mal robiť, tohto partnera by ste mali vylúčiť a tak ďalej. Čo sa týka umelej inteligencie, môžem len potvrdiť, že, že súčasťou tu vysoká skupina, e, skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu bola vytvorená v roku 2018, takže nemohli sa zúčastňovať hodnotenia rozhodnutí, pretože to bolo až odloženie výzvy. No a nemôžem hovoriť o zložení otázka, ktorý hovoríme teraz, o zložení expertnej skupiny. Množstvo peňazí to bolo, áno. To je pravda. To bolo v týchto výskumných projektoch mnohé projekty, že týkajú podobných, a to je, možno to je pravda, ale nie je to nevyhnutne negatívne, keď sa na to pozrieme z nejakého hľadiska na jednej strane. Máme technológie alebo riešenia, nejaký prístup, riešenia no v tomto prípade riadenie hraníc. No a je to vždy pridaná hodnota, keď máme viac násobné riešenia, ktoré sa predložia na politické o tom, čo môže nasledovať potom. Na druhej strane sa tiež zaoberáme, zaoberáme rôznymi časovými rámcami. To znamená, že dnes sa môžeme mať rozhodnutia, alebo možno teraz hovorím abstraktných eh, rozmeroch, eh, možno nemáme možnosť okamžite ísť na trh niečo kúpime, a pretože technológia alebo nástroj už existuje. Môže to byť politické rozhodnutie, no a súčasne môžeme zaoberať eh, rinim možnosti ďalšie generácie. Máme, toto je dostupné teraz, ale už dnes by sme mohli zamýšľať sa nad tým, ako budeme realizovať našu prácu v budúcnosti a tým budeme myslieť na systémy a technológie ďalších generácií. Takže budeme predpovedať, aké budú potreby v budúcnosti, nebudeme reagovať len na túto situáciu, no a toto robí výskum o všeobecnosti. Ke, pretože keď hovoríme o výskume, nehovoríme o riešeniach, ktoré môže byť implementované zajtra. Výskumný cyklus je vždy veľmi dlhý, potrebuje to 5 až 7 rokov mm, dosiahnutie výsledkov. A to treba zohľadniť tiež. Rovnako zohľadniť treba, odkiaľ prichádzajú tie požiadavky. Je či len, nebudeme na to, čo tlačí priemysel v mene zisku. No my ako komisia robíme všetko, čo je možné, aby sme sa tomu vyhli, aby sme tomu predišli v rámci Horizon 2020 z súčasti programu, ktoré teraz vykonávame, je, aby tie programy boli orientované na záverečných eh, užívateľov. Ciele výskumu sa, sú prediskutované s členskými štátmi v rámci programového výboru a požiadavky chádzajú za prátavných eh, požiadaviek od tých, ktorí každodenne sa venujú tej práci. No a aj keď počiatočné žiadosti vedli k tomu, že aby nejaký téma bola v našom pracovnom programe, potom sa snažíme ísť opäť do smerom a chceme, aby organizácie konečných užívateľov boli zúčastnenými stranami na projektoch, tak aby sme zaistili, že to, čo sa vyvíja, skutočne reaguje aj na potreby reálnom svete. A toto sa snažíme presadovať čoraz viac, pretože si myslíme, že toto je eh, ten správny prístup. Etický aspekt eh, neboli prvé na začiatku projektu, viedli k odporúčaniam. Tieto odporúčania samozrejme zdieľa komisia, v súlade so všetkými postupnými pravidlami v členských štátoch. A to viedlo k želateľným výsledkom. A v tomto prípade k vymenovaniu etického poradcu v rámci programu, programu. Teraz k tomu chceme, aby mm, stroje robili rozhodnutia za nás. Ja by som na to povedal, že v žiadnom prípade a toto nie je smer, ktorým ideme. A už v projekte je princíp human in the loop, to znamená, že stroje sú tu na to, aby pomáhali pohraničníkom pri vykonávaní ich aktivít. Nie to ani v rámci projektu pre stroje, aby robili záverečné rozhodnutia. Stroje majú pomáhať pohraničníkom pri vykonávaní ich povinností a možno upozorňovať nejakým spôsobom pohraničníkov a umožniť im ďalšie vyšetrovanie, ale v rámci projektov nikdy nemajú stroje nahrádzať človeka alebo iné systémy čo sa týka časového harmonogramu deska Hazilu, tak myslím, že to nie je sa projektu projekta chce preferiť užitočnosť niektorých technológií pri riešení operačného problému, čo identifikujú konce užívateľia, konkrétne pohraničníci, ako tá technológia či povedie prijať nejakých rozhodnutí mm, z hľadiska toho, kedy technológie sa začnú zapájať a v akých miery sa na ne budeme spoliehať, ako budú prepojené s inými vecami ako azylovým žiadateľmi o azyl a tak ďalej. To už je, už prekračuje rámec samotného projektu a už do takých politických úvah, úvah ktoré treba riešite aj keby ten projekt bol úplne úspešný a dosiahol tie zamýšľané výsledky. A myslím, že som sa vyjadril ku všetkým otázkam. Ďakujem pekne. Ďakujem vám pekne, kolegovia. Pripomínam, že nemáme už dosť času a to sme ešte mohli začať diskutovať skôr. Napriek všetkému teda vraciam slovo na späť Sophie Infeld, pretože ona je autorkou tejto otázky, ale možno všetky otázniky, ktoré máme, e, zastupca komisie bude schopný zodpovedať, pretože sem dnes prišiel, aby sa vyjadril k výskumnému projektu a nie e, k všetkému všetké súvislosti. Napriek tomu, Sofie, máš slovo. Ďakujem pekne, opakujem to, čo som už veľakrát povedala tu vo výbore. Ja si myslím, že pre tento typ otázok trváme na tom, aby e, samotný komisár alebo komisárka prišli na Líbe a odpovedali Eh, nemám eh, tu nejaký osobný eh, problém s vami, ale toto si vyžaduje politickú odpoveď. A odpoveď, ktorá sa nám dostáva, je vždy neuspokojivá. Je to neuspokojivý zážitok aj pre zástupcu komisie, aj pre mňa, pretože mňa veľmi irituje dostať takúto byrokratickú odpoveď keď sa ma snažia usadiť ako v škôlke a pritom tu ide o základné práva občanov. To je dosť smiešný systém. Po druhé, požiadala som o prístup k e, dokumentom. E, komisia to stále oddialuje. Ja si myslím, že tu potrebujeme odpoveď obzvlášť pokiaľ ide o úlohu tzv. etickej komisie, kde sú zástupcovia priemyslu, predseda tam e, priemysel, takže oni majú priamy záujem na tomto, to poprvé. A po druhé, chceme všetky dokumenty, ktoré sa vzťahujú na proces rozhodovania, poskytnutie, E, financií tomuto konkrétnemu projektu všetky dokumenty. A nechceme ich budúci rok, ale teraz. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže toto nie je dodatočná otázka, ale do určitej miery plne súhlasím, že sú tu ešte určité otvorené otázky nielen k tomuto bodu, ale vo všeobecnosti. A ktokoľvek E, požiadalo tento výskumný projekt. Napokon experti pochádzajú z kruhov priemyslu a samozrejme tí e, majú záujem zarobiť. To platí aj pre konzorcia. A keď e, o tomto hovoríme, toto vychádza z zo strany konečných užívateľov. Z pohľadu štúdie súhlasím, ale v tomto prípade konečným užívateľom je kontrola hraníc, ale sú s tým prepojení mnohí ďalší. Nehovoríme tu o našich občanoch, o migrantoch či žiadateľov o azyl. Takže teraz hovoriť o konečnom užívateľovi, to je z môjho pohľadu v tomto prípade nie je úplne správne a preto e, vlastne e, treba aj podotknúť, že tu chýbajú určité e, zabezpečenie určitých požiadaviek a takže tu sa, že kolegovia tu majú určité kritické otázky. Budete teraz súhlasiť s nami, že tu potrebujeme ďalšiu dodatočnú kontrolu. Nemôžeme iba dovoliť, aby táto štúdia jednoducho takto sa zreagoval, zrealizovala. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí položili otázku. Ďakujem aj e, komisii za odpovedanie na ňu. A teraz už sme na konci e, našej diskusie, ale pripomínam, že sa začína zajtra. Ďalšie zasadnutie výboru Líbe o 9. hodine ráno. Ďakujem.